Dobrý den, dámy a pánové. Ja vás vítam na našem dnešním zasedání. Dobrý den, dámy a pány, vítam vás na našom dnešním zasednutí. Vítame našich eh, zásných hostí, pretože sme sa mierne oneskorili. Dovolte mi, aby sme rovno pristúpili k schváleniu dnešného programu. Predpokladám, že nie sú voči nemu žiadne namietky. A Vzhľadom na to, že ten program bol schválený, máme ešte aj povinnosť schváliť zápisnice z posledného rokovania, takisto nikto nenamieta, takže môžeme sa pustiť rovno do roboty. Vítam nášho vzácného hostia, ktorým je pán Matej Popovský. Je to e, zástupca generálneho tajomníka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. E, téma, téma, ktorou sa zaoberá pán Popovský, je veľmi zaujímavá. Diskusia bude otvorená hneď potom, ako vystúpi pán Popovský, ale vzhľadom na to, že sme sa e, trocha oneskoreli, vás poprosím, aby ste dodržiavali disciplínu, pokiaľ ide o dĺžku vašich vystúpení. Nech sa páči, pán Popovský, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ministri sa stretli v tzv. formáte Jumbo, čiže najprv tam boli eh, ministri, bola to Stretnutie sa konalo 18. mája a išlo tu hlavne o diskusiu o európskej bezpečnostnej a obranej politike, ale diskusia presiahla tento rámec, pretože hlavným bodom rokovania bolo eh, zriadiť námornú operáciu v Stredozemnom mori, čo sa aj podarilo, bola zriadená, ale ešte nezačala fungovať ešte ani dodnes, ale k tomu sa ešte dostanem. Mimochodom, vysoká predstaviteľka Mogherini sa zúčastnila rozpravy podľa článku 36 eh, v parlamente, týkala sa eh, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a takisto sa o tom hovorilo na stretnutí ministrov obrany a zahraničných vecí. Stretnutie ako zvyčajne začalo tým, že eh, riadiaci orgán Európskej bezpečnostnej agentúry informoval o najnovšom vývoji a budovaní kapacít a ďalej prešiel k pravidelnému programu a to sú rôzne operácie v oblasti budovania kapacít a prípravy na Európsku radu. Všeobecne prevládal názor, a, že a, e, vysoká predstaviteľka ho vzdielala s ministrami, že zámer e, nastoliť rovnováhu medzi implementáciou rozhodnutí z roku 2013 európskymi lídrami a výhľadovými prioritami na budúce roky Ehm, bo bude treba posilniť a ide o to, aby bezpečnostné otázky zostali na programe lídrov EÚ. Myslím si, že Európska rada v júni by nemala len odškrtávať e, body, ale mala by naznačiť aj niekoľko prioritných oblastí, kde je potrebné sa zamerať e, na ktoré sa treba zamerať po júni 2015 Nebudem sa obširnejšie vyjadrovať k samotným operáciám, pretože išlo len o krátky opis daného stavu a prebiehajúcich e, vojenských operáciách EÚ, je ich 5, e, predstavil ich predseda vojenského výboru EÚ, čiže to bol prvý bod programu. Potom Ministri v tomto jumbo formáte, pripojil sa k ním aj generálny tajomník NATO, hovorilo sa o bezpečnostnej, e, bezpečnostnom prostredí na juhu a na východe Európy. Bolo to veľmi eh, vítané, eh, vítaná príležitosť eh, porozprávať sa s generálnym tajomníkom na to, pretože ide o mnohé veľmi spoločné otázky a tak generálny tajomník ako aj vysoká predstaviteľka sú odhodlaní ďalej prehlbovať pracovné vzťahy medzi EÚ a NATO konkrétne stretnutie venované príprave Európskej rady sa zameriava na budovanie kapacít. To je druhý bod vášho dnešného programu, preto o tom nebudem hovoriť podrobnejšie, ale to, čo bolo známe ako Train and Equip Initiative sa dnes volá inak. Volá sa to budovanie kapacít v bezpečnostnej oblasti v tretich krajinách. Je to iniciatíva, ktorú komisia nedávno prijala, prijala pred niekoľkými týždňami príslušný dokument. Podľa nás je to pomerne sľubné, ale budeme o tom hovoriť trocha neskôr, keď sa ku mne pripojí kolega Markus Konaro z Európskej komisie. Ministri sa dotkli otázky výdavkov na obranu. Myslím si, že prevláda všeobecný názor, že pokles výdavkom na obranu by sa mal zastaviť, ale bez toho, že by sa e, prelinali niektoré ciele e, výdavkov. Tieto konkrétne výdavkové ciele sformuloval NATO, boli potvrdené na e, samite EU. Čiže sú tu veci, ktoré nemusíme robiť e, paralelne, ale musíme kolektívne zlepšiť spôsob vynakladania a využívania rozpočtu. E, zaznamenali sme istú dynamiku v oblastiach, ktoré je možné e, kde je možné, dajme tomu, tie výdavky optimalizovať alebo aj ušetriť. Napríklad ide o stimuly Ehm, spolupráce v oblasti obrany na úrovni EÚ. To je ešte stále dobrovoľné a je úplne jasné, že členské štáty majú ehm, plnú ehm, právomoc, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, ale takisto sa musia zapájať do nadnárodných projektov. Je potrebné, aby to prebiehalo optimálnym spôsobom a treba dosiahnuť pokrok, najmä pokiaľ ide o oslobodenie od DPH e, tých projektov, ktoré sa e, venujú e, oblasti EDA. A ešte stále sa tu skúmajú potenciálne možnosti investícií a synchronizácie rozpočtov ale musí sa to robiť spôsobom, ktorý nebude centralizovaný. To znamená, že budeme sa musieť skôr snažiť o synchronizáciu a koordináciu. Ďalej, eh, ministri uvítali program tzv. prípravných aktivít eh, súvisiacich s e, príslušným e, výskumom. Toto je nová vec, E, nová vec. E, tento program bude e, spustený v roku 2017, bude určený aj rozpočet, ale bude to prvý takýto uh, účelovo uh, zacielený uh, rozpočet EÚ uh, venovaný otázkam SBOP ale väčšinou to bude podobné, budú sa uplatňovať podobné pravidlá ako v programe 2020, čiže bude to výskum a vývoj venovaný oblasti bezpečnosti. Ehm, Európska komisia vymenovala skupinu osobností, ktoré by mali poskytovať poradenstvo vládam, pokiaľ ide o prípravu budúcich programov a um, o vypracovanie pravidelných finančných a e, rozpočtových okruhov pre túto oblasť budúcnosti. Takže v tejto skupine sú významné politické osobnosti európskeho priemyslu, ako aj Európsky parlament. E, skupina začala už svoju činnosť. Na jej čele je, je e, komisárka Minkovská a zúčastňuje sa týchto stretnutí aj vysoká predstaviteľka Mogherini. E, ministri zdôraznili význam uľahčenia prístupu malých a stredných podnikov k, k trhu s bezpečnostnými e, alebo s vojenskými zariadeniami. E, zdôraznila sa aj existencia závažných hrozieb. Všetci sa zhodli v tom, že je potrebné robiť viac a v ďalšej časti tohto e, roka sa bude viac hovoriť o tom, ako čeliť týmto hrozbám aj v súčinnosti s NATO. Samozrejme, činnosť NATO má inú dimenziu, pretože operational planning with the European view is more multidimensional. We talk about e, Čiže hovorilo sa o tom, ako riešiť tieto hybridné e, hrozby a ako pristupovať k informačnej vojne a podobne. Takže tá spolupráca medzi NATO a EÚ je dobrá. E, vysoká predstaviteľka podala informáciu, o prebiehajúcom strategickom hodnotení. To je proces, ktorý ona iniciovala potom, ako dostala túto úlohu na Európskej rade v decembri 2013, najmä pokiaľ ide o európsku e, spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku. To, tá, táto správa bude Európskej rade predstavená v júni, predbežne ešte nie je celkom e, hotová, ale celá táto stratégia bude predstavená začiatkom roka 2016. Ten termín nie je presne stanovený, ale podľa e, vysokej predstaviteľky by sa to malo stať niekedy na jar roku 2016 má v úmysle dať sa do kontaktu so všetkými zainteresovanými stranami v členských štátoch, z akademickej sféry a podobne, ale to bude teda návrh. Ona nemá v úmysle negociovať o tomto novom strategickom rámci. Je to v zásade metóda, ktorú použil Javier Solana v roku 2003, keď, vypracoval, keď sa vypracovala pôvodná európska bezpečnostná stratégia. A napokon ministri venovali istý čas aj diskusii o reakcii na migračnú krízu, predovšetkým na jeden komponent, ale táto um, kríza je samozrejme um, mnohodimenzionálna. Aj Európska komisia vybra- e, pripravila e, program pre riešenie otázok migrácie, e, takisto príjmania utečencov alebo ich začlenenia, ale súčasťou tejto myšlienky e, zriadiť námorné operácie e, je aj e, predstava, že by sa malo zamerať na pravidla, ktoré používajú prevádzači. V apríli hlavy štátová vláda prijali iniciatívu, ktorá sa volá UNAP for Med. E, to je e, skutočne veľmi rýchla reakcia. E, táto operácia už bola prijatá, boli v Ríme, bol, v Ríme má sídlo štáb tejto operácie a na jej čele stojí italianský admirál. admirál. Keby všetko išlo podľa plánu, tak táto misia by sa mala oficiálne začať koncom mesiaca, e, pravdepodobne po e, zasadnutí e, Európskej rady 22. júna. Nie je to však celkom pod našou kontrolou, pretože v New Yorku prebiehajú diskusie o príprave e, možnej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by e, schválila takúto operáciu. Takže takýmto spôsobom by bolo potrebné e, je, je, tento mandát OSN je skutočne veľmi dôležitý preto, aby sa mohla začať rozsiahlejšia operácia, predovšetkým v blízkosti libijského pobrežia. Tá situácia v Libii je veľmi zložitá, pretože sú tam dve vlády. Je tam jedna vláda, ktorá je v Tigrude, ktorá e, je uznaná medzinárodným spoločenstvom a ktorú uznáva aj OSN ale okrem toho prebiehajú diskusie týkajúce sa tej časti operácie, ktorá je zameraná na vyhľadávanie, na patranie a záchranu. E, je potrebné, aby sa s utečencami na plavidlách zaobchádzalo v súvlade s medzinárodnými e, pravidlami, predovšetkým ženevským dohovorom Takže e, dá sa teda, že prebieha celý rad diskusí a predpokladáme, že v nich vzídu aj príslušné rozhodnutia. A napokon by som chcel poukázať na dva alebo tri takéto stavebné bloky európskej agendy. V júni by teda mala byť, by malo byť vypracované to strategické e, hodnotenie. Veríme, že európsky lídry budú e, súhlasiť s potrebou vypracovať nový strategický rámec. E, prípravné akcie smerujú k posilneniu nového spôsobu presadzovania bezpečnosti na európskej úrovni e, e, partnery, predovšetkým v tej novej v tej oblasti Tray and Equip, e, ktorá sa v súčasnosti zmenila na budovanie kapacít, e, sú pripravení e, vstúpiť do tejto aktivity. Ďakujem za túto konkrétnu a presnú um, predstavu. Ďakujem ale chcel by som upozorniť, že na našom budúcom zasadnutí, ktoré sa bude konať 17. júna, by e, mala byť prítomná aj pani komisárka Biankovská. Skôr než pristúpime k diskusii, by som chcel položiť e, pánovi Popovskému otázku. Dve otázky. Vy ste sa zmínil vy ste spomenuli eh, hybridnú vojnu. O tej hybridnej vojne často diskutujeme u nás na výbore aj v kuluároch a s priateľmi a mám konkrétnu otázku. Či je hybridná válka hybridom eh, studenej a horúcej vojny a obsahuje všetko od streľajúcich tankov cez zelených mužikov až ku kybernetickému priestoru. Je Európska únia v hybridnej vojne s Ruskou federáciou? To je moja otázka. Ak. A či je Európska únia v hybridnej vojne s Ruskou federáciou? To je moja prvá otázka. A druhá otázka sa týka správy vysokej predstaviteľky, ktorá jasne hovorí, že bezpečnostná situácia vo svete a v susedstve EÚ sa výrazne zmenila a ja mám pocit, že sme boli zaskočení, neboli sme pripravení na taký rýchly spád udalosti. A moja otázka znie, či by ste dokázali charakterizovať hlavné zmeny tých posledných dvoch rokov, alebo troch, ktoré, alebo troch rokov nastali a na ktoré sa musíme pripraviť. Myslím tým napríklad územne. To sú moje dve otázky a teraz by s dovolením som rád otvoril diskusiu. Prvý sa hlasí pán Žan, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pán Popovský, prepačte, že som prišiel neskôr. Chcem vedieť, či ste hovorili, alebo či by ste mohli niečo povedať o globálnej otázke financovania a konkrétnejšie dva body, To boli takisto body, o ktorých sa hovorilo na rade v decembri 2013. O to sa opierajú niektoré naše nádeje, najmä prepracovanie mechanizmu Aténa, rozšírenie základu tohto mechanizmu Aténa. Chcem vedieť, či o tomto hovorila Rada ministrov alebo nie. A ako je to s mm, radou, ktorá sa má konať v júni, aká je tam perspektíva. A po, po druhé, financovanie podľa mňa je naozaj kritické a kritické sú najmä tie daňové stimuly. Nazývame to teda stimuly. Myslím, že toto spada skôr do pracovného okruhu komisie, ale napriek tomu aj vás sa chcem spýtať, aké daňové podnety, aké daňové stimuly by sme mohli poskytovať na nákup kapacít, nákup vybavenia, spoločného nakupovania, obstarávania materiálov, ehm, nejakým európskym kanálom. Viem, že je tu veľký rozdiel medzi NATO a Európou v tomto hľade. Druhá otázka. Ako reagovať vo vojenskej oblasti na migračný problém? Minulý týždeň som vyjadril skepticizmus, pokiaľ ide o EÚ e e, na Formed. Myslím si, že vojenská operácia nie je primeranou reakciou. Sú tu aj právne obmedzenia, ktoré ste spomínali. Operatívne limity sú takisto veľmi silné, veľké. Neviem, ako konkrétne ničiť člny alebo lode. Aký ma, môžeme mať na to právny mandát? E, samozrejme, viem si predstaviť, e, ako zničiť prázdnu loď na mori bez migrantov, ale ako zničiť loď, ktorá je ešte pri libyskom pobreží, ktorá ešte nie je prázdna a tak ďalej. Ako, e, ako toto zrealizovať? A po, met, po materiálnej stránke e, na jednom konci máme získanie informácií, na druhom konci máme konkrétne zníženie plavidla, ale ako, ako e, to zrealizovať konkrétne, aká, ako bude vyzerať tá cesta medzi týmito dvoma bodmi. Ja som počul o drónach, o leteckých útokoch a tak ďalej. Stručne to ešte zhrniem. E, viem, že keď ohlásite takéto veci, má to určitý účinok, silný účinok, keď ohlásite tieto opatrenia, ale teraz ide o to, či to zrealizujeme. Pani Mogherini bola veľmi potešená, že politické rozhodnutie bolo veľmi rýchlo prijaté, je to precedens v histórii spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ale teraz vstupujeme do tej operatívnej fázy a neviem si predstaviť, ako to zrealizujeme. V posledných týždňoch sme počuli veľa eufórie, veľa e- nadšenia, ale ja nie som až taký presvedčený. A ďalšia vec, chcem vedieť, či ste skúmali aj ďalšie možnosti, alternatívne možnosti, ktoré možno sú menej mm, politicky viditeľné alebo boli by menej politicky prominentné, ale my máme napríklad civilné misie v štátoch, ktoré dnes slúžia ako tranzitné štáty, najmä Niger. E, všetci vedia, že máme e, tri zložky migračného toku z Blízkeho východu, z Afrického rohu a zo subsaharskej Afriky. Títo ľudia prechádzajú cez Sahel, najmä cez Niger. No a Niger je vlastne vstupnou bránou eh, tejto tretiny migrantov, ktorí idú potom do Líbie. No a my máme misiu, eh, ktorá eh, môže poskytovať v tejto krajine asistenciu napríklad policii, colným orgánom a tak ďalej. Tieto misie, ktoré už dnes existujú, by sme možno mohli posilniť a viac ich um, využívať aj na boj proti migračným tokom. Vieme, že tento problém je naozaj kolos, kolosálny a takisto nigerský alebo malíský alebo uh, štátny aparát alebo štátny aparát Burkina Faso tomu často uh, napomáhajú potichu. Je do toho zapojená korupcia, endemická korupcia všetkých úradov ale v stručnosti, keď migranti prídu na libyské pobrežie, tak už je príliš neskoro. V tom okamihu už je príliš neskoro. Mohli by sme posilniť kapacity v tej fáze predtým, napríklad v Mali, v Nigerii. Ehm, tieto misie existujú. Viem, že takáto možnosť sa spomínala na COPS. Chcem vedieť, či o takejto možnosti hovorili ministri. Ja viem, že je to politicky menej sexy, ako ohlásiť, že sa bude konať v Stredozemnom mori e, námorná vojenská operácia. Ďakujem. Pánu Danžanovi, ja bych... E, Ďakujem pánovi Danžanovi. Chcem nadviazať e, na jeho otázku týkajúcu sa Nigeru. Či to použitie tretich štátov pre žiadateľov o azyl predpokladá aj zriadenie nejakých e, detenčných táborov v tretich štátoch, napríklad v, Nigeri, v Nigeru. Tým mám na mysli napríklad tú austrálskú cestu, ktorá tak zaobchádza s tými boat people, ktorí k ním prichádzajú. Ďalej pána Van Ortena. Uh, thank you very much, Chairman. I mean... Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vyjadriť k vašej pôvodnej otázke o hybridnej vojne. Hybridná vojna zahrania celé spektrum činnosti a operácií a klasické staré sovietské operácie e, KGB, Maskarovka, operácie e, na e, klam a únosy, tlačové príbehy, škandály podpora pre politické strany, demonstrácie, to všetko a potom ďalej k intenzívnejšiemu spektru aktivity, kde môžu zahrňať zelených e, muzikov a kybernetickú činnosť e, a všetky tieto veci. To je celý súbor činností, o ktorých e, musíme mať vedomie a pamätať na ne. Ako pán Popovský vie, ako si vážim všetky aspekty cez spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a som potešený, že môj kolega priateľ pán John teraz počul istú skepsu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, ktorá tu narastá. Mám pár otázok. Poprvé, čo vidíte ako hlavný cieľ Európskej rady v júni? Čo vy chcete osobitne z toho získať? Čo vás v skutočnosti e, ženie? To by som rád vedel, aby som mohol presnejšie zamerať moje činnosti k tej téme EU. Format. Ja som navštívil tento čele včera v Ríme asi niekto ešte z Bruselu tam nebol, ale ja som tam išiel, aby som videl sám, čo sa tam stalo. A samozrejme je to uh, hlavné veliteľstvo Taranských spoločných síl, ktoré funguje a robí dobrú prácu, ako všetky vojenské hlavné veliteľstvo, ale potom hovoríme o tom, že prídeme ďalších 140 alebo 170 ďalších e, ľudí na zriadenie tohoto hlavného veliteľstva EÚ. Vzhľadom na prítomnosť e, generálneho tajomníka NATO na zasadnutí Rady pre zahraničné veci bola e, tam e, nastolená myšlienka o režime Berlin Plus a e, posudzovali využitie už dobre zriadeného e, spoločného veliteľstva e, v Nápoli, ktorý je dobre vybavený e, na e, výkon e, dohľadových a spravodajských a vojenských operácií v Stredomari. Tak sa chcem opýtať, či o tom nejako uvažovali a ako priateľ Donžon správne povedal, vojenské akcie teraz EU format je osobitne zamerané na boj proti obchodu s ľuďmi a nebude e, mať e, priamy dopad na bezprostredné migračné toky ako také. A e, myslím, že ľudia si to milia, pretože si myslia, že táto flotila EU vypláva a ukončí všetky tie lode, ktoré prichádzajú cez Stredomorie. Tie budú stále prichádzať, ako povedal pán Donžon. Musíme sa vrátiť k pôvodu z toho a urobiť kroky. Ja súhlasím s tým úplne aby sme e, začali e, skôr v tom reťazci, aby sme zabranili e, tým ľuďom prichádzať na africké pobrežie. A jedna z týchto oblastí, odkiaľ pochádzajú, sú Eritrea a to je hneď vedľa Džibuty. Neviem, či niekto v Džibuti sa na to pozrel a skúmal, čo sa deje v Eritreji a prečo títo ľudia chodia a ako chodia našim smerom a potom e, neviem, aká snaha sa urobí na zintenzívnenie repatriácie migrantov, pretože jeden z tých dôležitých faktorov, ktorých priťahujú, je, že keď ľudia prídu na naše pobreže, tak je to vybavené a sú tu. A my musíme vyslať jasný odkaz, že nie, nebudete tu ponechaní, ale budete poslaní naspäť ale viem, že ľavica v tomto parlamente robí úplný opak. Oni chcú tých ľudí sem prijať a potom ich rozposielať po našich štátoch, vrátane mojho štátu. A my e, máme silného britského konzervatívneho premiéra, ktorý bude proti takýmto opatreniam. Takže myslím, že treba urobiť e, väčšie úsilie v tejto oblasti a to nie je CSDP, to nie je spoločná zahraničná bezpečnostná politika, nie je to vojenská oblasť, a to musí byť tiež e, zámerom pozornosti EÚ. E, děkuju a nyní prosím paní Sibajos. Ďakujem, teraz pani Sibajos. Ďakujem pekne, pán predseda. Na začiatok by som chcela e, pripomenúť, že úplne súhlasím s analýzou pána Donžona. On hovorí o tejto nábornej práci, ktorú rada práve rozhodla a myslím, že to je absurdný záver, e, ktorý vôbec nie je zakotvený v realite. A ja som e, sa práve pred krátkou chvíľou e, stretla s ministrom vnútra jedného štátu a Počul som, že sú mnohí proti tomu, aby sa vojensky riešil tento problém migrácie. Oni si myslia, že problém migrácie sa má vyriešiť ináč, tým, že sa bude e, vykonávať politika rozvoja a tak ďalej. Ale veľvyslanstvo Líbie a vláda, s ktorou máme málo kontaktov, tiež hovorí, že sú úplne proti takémuto postupu. A pani Mogherini tam teraz cestovala a snažila sa ich presvedčať a aj e, dospieť týmto k rezolúcii Bezpečnosti rady OSN, ale ja sa pýtam, e, aká je vôľa na uzavretie e, rezolúcie Bezpečnosti rady OSN. E, ten konflikt v Líbiu už trvá dlho je tu možnosť tento konflikt ukončiť Ehm, o to by ste mali zasadzovať. Ehm, vojenské riešenie migračnej politiky v Stredomori neexistuje. A tiež chcem krátko reagovať na uh, toto ehm, bezpečnostnú hrozbu, o ktorej stále hovoríme. Tí nezákonní migranti sa uh, ponímajú ako bezpečnostná hrozba. Uh, nepozerajú sa na nich ako na ľudí. To sú ľudia, ktorí chcú opustiť istú situáciu v ich štáte a to je vlastne bezpečnostná hrozba pre tých ľudí. A ešte chcem krátko podať niečo o záveroch z 18. mája. A tu sa opäť hovorí, že chcú podporovať e, akcie OSN a členské štáty majú podporovať e, akcie OSN, ale ak e, to správne chápem, my sme zistili, že e, tam e, nasadenia OSN e, sa zmenšili a stále viac ľudí sa musí zúčastňovať na akciách OSN a k tomu prispievať. A tiež je tu reč o tom, že je európsky program pre drony, ale nie je tu žiadny právny nástroj, nie sú žiadne právne nástroje, aby sa upravilo na európskej úrovni, čo drony robia a čo nie. A potom samozrejme je tu rozsiahla diskusia o zbrojárskom priemysle. Zbrojársky priemysel sa spomína v rôznych dokumentoch a stále sa upozorňuje na to, že sa tam e, môžu získať práce miesta. A málo sa pýtajú o tom, že prečo vôbec máme zbrojársky priemysel v Európe. Stále sa hovorí, že musíme sa brániť v prípade konfliktu a to je dôvod a príčina, prečo vôbec máme um, zbrojársky priemysel. Nejde o e, získovanie pracovných miest. E, zbrojársky priemysel, ak existuje, potrebuje aj možnosti vývozu. A tento vývoz teraz e, smeruje do štátov, kde prebiehajú konflikty. Máme zbrojovský priemysel v Európe, ktorý e, len e, prikoruje v tých konfliktoch, ktoré e, sa dejú v rôznych štátoch. Miesto to, aby sme takto argumentovali, mali by sme odbrať zbrojársky priemysel, pretože pôvodne bol vyslaný len na to, aby zabezpečil možnosť obrany v Európe. Ďakujem pani Sibojo za teraz. Pán Šafojzera, prosím. Pán Schaffhäuser, ja mám na vás prozbu. Všetci vieme, že ste veľký odborník na Rusko. Mohli by ste vo vašom príspevku vysvetliť, aký podiel, alebo či má podiel Ruska na zhoršení bezpečnostnej situácie v susedstve s Európou. Ďakujem, máte slovo. point of order. Yeah, I just heard that the trans- k rokovaciemu poriadku v, tlmočni, v tlmočení sa ozvalo, že ja chcem zrušiť zbrojársky priemysel, ale ja som to nepovedala. Ja som povedala, že by sme mali prestať hovoriť o zbrojárskom priemysle ako o tvorcovi pracovných miest, pretože my máme obranu preto, aby nás chránila, nie preto, aby e, generovala pracovné miesta. V dokumentoch sa veľmi často spomína ten aspekt e, vytvárania pracovných miest a to sa mne nepáči. Ďakujem za túto poznámku pani Sivers, pán Schaffhauser, pán predseda, vy E, si myslíte o mne, že som veľmi kompetentný, ale možno mi pre, priznávate kompetenciu, ktorú úplne nemám. Prvá otázka pre pána Popovského sa týka Dajšu a islamského štátu. Niektoré informačné a spravodajské služby v Európe, vrátanie ruskej spravodajskej služby, sa domnievajú, že Daesh teda islamský štát, je určitou emanáciou Spojených štátov. Opierajú sa pri tomto tvrdení o, e, zodpovedných, o zodpovedné osoby, o to, že niektorí sa práve dostávajú z väzenia a tak ďalej. A aby Daesh dostával peniaze, e, dostáva ich E, najmä z obchodovania s ropou. Toto by nemohlo sa realizovať, keby tu neexistovala komplicita s tými Spojenými štátmi. Viem, že vo vašich službách máte aj zástupcov rôznych spravodajských služieb, e, ktorí so mnou takisto hovoria. A bolo by dobre, keby ste toto trošku začali spochybňovať alebo aspoň klásť otázky. A chcel by som od vás informačný dokument o tejto téme. Osoby, ktoré sa so mnou rozprávali o tejto téme, to sú e, seriózne osoby z rôznych štátov a poznám ich už dlho. Ja nehovorím teraz o sebe. Druhá pripomienka sa týka toho, ako e, manažovať túto humanitárnu katastrofu. V prvom rade chcem povedať, že keby ehm, my, ehm, my sme nepomáhali Afrike sa rozvíjať. Ja som bol zodpovedný v roku 85. Ja viem, ako pokračuje SM, e, ako pokračuje e, Afrika e, s tými vládami, ktoré zneužívajú jej prírodné zdroje. A to s našou tichou pomocou. Musíme prestať Ehm, musí, musíme prestať rozprávať e, tieto hlúposti. Takže prvá zásadná otázka je otázka rozvoja. Druhá otázka, ako e, sa zodpovedať za to, že v Líbii a v Sýrii sme zasiahli úplne v rozpore s medzinárodným právom a vyvolali sme otrasy ktorých dôsledkom potom e, je aj emigrácia z týchto štátov. Takže možno by bolo užitočné najskôr sa pozrieť na to, čo robia tie štáty, ktoré sú efektívne. Austrália, Švajčiarsko a Japonsko. Takže nemali by sme um, fantazírovať o um, ničení e, plavidiel, a potom druhá vec, chcem sa spýtať, e, či by sme nemali pripraviť skutočné partnerstvo pre rozvoj Afriky. Domnievam sa, že takéto rozvojové partnerstvo pre Afriku by sme mali koordinovať aj s Ruskom, s Čínou. Francúzsko je štát, ktorý nemôže takéto veci robiť samo. Existuje tu výzva, ktorú musí riešiť e, celá EÚ a musí to riešiť s novými rozvojovými partnermi, e, teda s africkými štátmi. Ak toto nezačneme takýmto spôsobom riešiť, tak tá, ten migračný problém je iba problém v, v zárodku. Prídu stovky miliónov ľudí ešte, ktorí sa budú chcieť uh, usadiť u nás. Príde veľký demografický tlak v ďalších rokoch. Uh, Afrika je ale zároveň aj kontinent, ktorý má obrovský potenciál, obrovské prírodné zdroje, ale my nie sme schopní zabezpečiť rozvoj Afriky s našimi partnermi. Naše intervencie často e, vyvolávali tieto otrasy a problémy. To som chcel ešte zúrazniť. A prepáčte, že som hovoril trochu dlho. Ďakujem, pán Schaffhauser, za váš príspevok. Som veľmi vďačný, že na začiatku svojho prejavu ste obohatili politický slovník o výraz, ktorý, ktorý som ešte nepočul a to je americká emanácia alebo americké emanácie. Je to zaujímavý výraz a budem si ho pamätať. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil do diskusie, takže poprosím pána Popolského, aby odpovedal. Mm, Európska únia nie je e, vo vojne e, s nikým, ale ako povedal fan, pán Fan Orden správnym spôsobom, hybridná vojna má rôzne otienky a niektorí e, majú dočinenia s rôznymi aspektami tejto hybridnej vojny, napríklad agresívna propaganda, najmä vo východo európskych štátoch. To nie je nový fenomén, je veľmi dobre popísaný v ruskej vojenskej literatúre. Doktrína Gerasimova z roku 2007 to veľmi dobre popisuje. Keď si to teraz čítate, tak vidíte, že to je presne to, čo sa odohráva dnes na Ukrajine. Mohli by sme dlho hovoriť o hybridnej vojne, môžeme sa snažiť ju nejako popísať, ale najdôležitejšie je, ako zareagujeme na rôzne negatívne fenomény negatívna propaganda, ekonomické páky, ktoré sa využívajú ako prostriedok vojny. Vy ste spomínali e, správu vysokej zastupkyne, vyhodnotenie bezpečnostného prostredia. Áno, došlo k mnohým zmenám, minimálne od roku 2013, e, kedy bola schválená pôvodná bezpečnostná stratégia, ale chcem zdôrazniť tri aspekty, ktoré e, sú ťažiskom správy vysokej zástupkyne. Poprvé, svet je viac prepojený aj vďaka technologickému vývoju. Je to mm, veci sú, sú viac sporné alebo spochybňované. Um, napríklad usporiadanie sveta z 90. rokov sa spochybňuje v súčasnosti mnohými štátmi, ale aj neštátnymi aktérmi. Svet a konflikty okolo nás sú oveľa komplexnejšie dnes. E, máme dočinenia nie s tradičnými hrozbami, ale s novými hrozbami, napríklad hybridná vojna, kybernetické útoky a atď. Teda. Bohužiaľ, tieto veci sa stali bežnými vecami. Pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú a obrannú politiku um, a jej misiu, to nie je jediná reakcia z našej strany na migračný problém, je to len jeden z aspektov. Chceme rozložiť e, ten obchodný model prevádzačov ľudí, ale to nevyrieši samozrejme problém e, migrácie. To môže iba znížiť trochu ten tlak, migračný tlak, ktorý prichádza Um, z juhu na juhoeurópske štáty, ktoré priamo musia riešiť dôsledky migračných tokov. Toto je len súčasť toho celého prístupu. E, takisto rokujeme o e, presídľovaniach, o, o rôznych programoch presídľovania a podobne. Komisia včera schválila program, ktorý sme predstavili aj um, generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý bol včera v Bruseli. A diskusia s členskými štátmi sa začne teraz a členské štáty budú musieť prijať finálne rozhodnutie o týchto opatreniach pravdepodobne niekedy uh, koncom júna pán Danžan, ja súhlasím s vami, že musíme používať aj iné nástroje, ktoré máme v rukách, napríklad e, civilné misie v zóne Sahelu. Toto sa už deje. Je to súčasť našej reakcie, ktorá nie je možno taká propagovaná. My sme adaptovali mandát e, misie EUCAP Sahel Niger. My sme predložili členským štátom dve myšlienky. Rozšíriť geografický rozsah e, misie, ale, tak, alebo dať im výkonný mandát. Na tom sme sa nedohodli. Znamenalo by to, že naši ľudia by mohli spolupracovať s nigerijskými silami, so žandarmériou a jednotkami na um, strážení hranice. A toto sa neus, neodsúhlasilo. Ale my pôjdeme do Agadešu, bližšie k nigerskej hranici a budeme sa snažiť pomáhať uh, nigerijským orgánom riadiť migračné toky. Ale takisto chceme získavať lepšie informácie aj pre nás o situácii. Chceme zlepšovať tú situačnú informovanosť. A pokiaľ ide o EUNAFORMET, admirál Credendino teraz pripravuje E, túto misiu, rieši sa to, ako sa budú zachytávať tie plavidla a ako sa budú demontovať. Ja neviem ešte, ale admirál príde do Bruselu tento týždeň a e, teraz konkrétne rozpracováva myšlienky, nápady, e, ktoré predstaví členským štátom nasledujúcich, nasledujúcich týždňoch. Pán Van Orden Cieľom Európskej rady, ako som povedal, je to, aby sme zachovali e, roz, rovnováhu medzi implementáciou a takisto aj to dlhodobou víziou. Bezpečnosť a obranu musíme brať vážne, musíme mať určitý strategický rámec a musíme takisto stimulovať lepšie obranu spoluprácu v členských štátoch. Napríklad prípravnou akciou. Od decembra 2013 sa svet naozaj zmenil. Sme konfrontovaní s skutočnými hrozbami na juhu a na východe a my musíme byť schopní reagovať na tieto hrozby tými nástrojmi, ktoré máme. Nevytvárame nové. Pokiaľ ide o diskusiu e, s NATO o operácii v Stredozemnom mori, my sme transparentní, a delíme sa s nimi o naše plány. Pred schválením rozhodnutia som išiel do NATO, aby som e, ich poinformoval. Um, idea Berlin Plus nebola diskutovaná. My potrebujeme dobré vzťahy s NATO. Tí majú operáciu, ktorú, ktorá má centrum v Northwoode, ale nie je aktívna, nemajú lode, ale v každom prípade chceme o nej diskutovať s kolegami z NATO, pretože nám to môže pomôcť v našej situačnej informovanosti. Pokiaľ ide o riešenie všetkých fáz problému, tzv. upstream riešenia, E, to je súčasťou nášho prístupu. My zohľadňujeme aj tú potrebu rozvoja. Vysoká zástupkyňa o tomto diskutovala nielen s ministrami zahraničia a obrany, ale aj s ministrami rozvojovej spolupráce. A to v útorok. A oni súhlasia s tým, aby sme presmerovali našu rozvojovú pomoc e, najmä smerom k štátom v e, zóne Sahelu a v subsaharskej Afrike. Chceme v rámci toho pracovať na príčinách emigrácie, chceme zlepšovať ich inštitúcie, ich vládu, takisto chceme v týchto štátoch pomáhať vytvárať pracovné miesta. Čiže chceme riešiť migráciu tam, kde vzniká, nie až keď tí migranti prídu na líbyské pobrežie. Toto je dlhodobý záväzok, toto samozrejme sa nevyrieši zo dňa na deň, ale v každom prípade budeme na tom pracovať a je to súčasťou našej reakcie na tento problém. Nechceme prekvapovať žiaden, žiadne štáty, nechceme používať výlučne vojenské operácie, preto dávame inštrukcie aj našim zastupiteľstvám v tretich štátoch, aby vysvetľovali, o čo ide, aby sa rozprávali so zástupcami afrických štátov, s Africkou úniou, aby vysvetľovali priebežne naše plány, e, to, čo robíme. Vysoká zástupkyňa, ako ste povedali, e, pani Cevalos, ona bola v New Yorku, v Tunise, e, viackrát a v rôznych iných štátoch a vysvetľuje tam, čo pripravujeme a ako konáme. A myslím si, že toto nám pomôže pripraviť aj konsenzus o rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN. Neviem, kedy táto rezolúcia bude prijatá, ale o, už teraz vidíme, že m, odpor voči mandátu pre Európsku úniu je už menší, je slabší, postupne slabne, ale zatiaľ um, ešte tá pôda nie je pripravená. Ja súhlasím s tým, že samotní migranti nie sú hrozbou, zasluhujú si ochranu, to vieme, ale na druhej strane existujú aj prípady infiltrácie. Nedávno bol zatknutý podozrivý, podozrivá osoba, ktorá sa údajne zúčastnila v Tunisku na bombardovaní v Bardo a do Talianska sa táto osoba dostala s migrantmi. Neznamená to, že máme podozrievať každého migranta, ktorý príde, ale musíme byť e, pozorní a musíme si uvedomovať, aké hrozby tu existujú. Um, E, pýtali ste sa na podporu e, operácie OSN. OSN vždy vyzýva k tomu, aby sa krajiny EU väčšmi zapájali do operácií OSN. Ja si myslím, že tu sa to trocha mení, lebo keď sa pozrieme napríklad na Mali, tak tam sú mnohé členské štáty v popredí, predovšetkým Švedsko a Holandsko. E, poskytujeme vojenské kapacity v Mali, spravodajské kapacity a pracujeme v úzkej súčinnosti aj s odborom OZN pre mierové operácie, pre operácie na udržanie mieru. Čiže e, my, hovorí sa tomu, že afganistanský účinok, pretože z Afganistanu, keď boli stiahnuté niektoré prostriedky, tak tie sa môžu využiť na iné účely. E, samozrejme, e, je tu viac možností, ale v zásade je tu taká zhoda názorov, ako by sa malo postupovať. A pokiaľ ide o obranný priemysel, e, skutočne ide o priemysel, ktorý má istú veľkosť, vytvoril okolo 800 tisíc pracovných miest v Európe, čiže je tu ekonomický faktor, ale vieme, že obranný priemysel je aj hnacím motorom inovácií. Vieme, že v posledných desaťročiach ročiach eh, sa e, technologický rozvoj zrodil predovšetkým v obrannom priemysle, takže výskum a vývoj má v tomto smere e, istú úlohu výskum a vývoj v obranom priemysle. A pokiaľ ide o Daesh a pokiaľ ide o potrebu analyzovať túto hrozbu. Nemáme svoju vlastnú spravodajskú službu, máme len spravodajské útvary Eh, jednotky či bunky a tie informácie dostávame od národných spravodajských služieb, ktoré potom syntetizujeme a distribuujeme eh, s cieľom poskytnúť informácie našim rozhodovacím orgánom. Eh, tu Ehm, samozrejme, nemôžeme zabúdať na prítomnosť islamského štátu. A pokiaľ ide o tú angažovanosť, tu by som chcel zdôrazniť jeden e, bod. V novembri v tomto roku, a to bolo potvrdené aj Európskou radou, v apríli sa bude konať e, summit e, so zastúpením afrických štátov na Malte. Bude to teda v novembri tohto roka a bude sa hovoriť predovšetkým o výzve hromadnej migrácie. E, ďakujem pán Popovský za, Popovský za toto vysvetlenie, za odpoveď. E, pán Zdrojevský chcel niečo povedať. My sme už diskusie síce uzavreli, ale myslím si, že rýchla reakcia by sa žiadala. Ďakujem pekne, pán predseda. Pozorujem naše debaty a som e, trošku znepokojený keď e, vidím úsilie a istú e, nečinnosť, ne, neschopnosť. Ale e, z môjho hľadiska je najdôležitejšie to, že hybridná vojna podľa mňa vyžaduje hybridnú odpoveď. Chcem dôrazne zvýrazniť, že naši protivníci, protivníci demokracie, protivníci mieru, protivníci ľudských práv, používajú e, aj e, hrubú silu, aj e, kybernetické zločiny. A my sa pohybujeme v tejto kybernetickej vojne, ako keby sme používali dvojtaktný starý motor Stravanto. Ne stíhame za tými konfliktami, ktoré sú veľmi zložité, ako ich slušne nazývame hybridné chcem zdôrazniť, že musíme na hybridné vojny a konflikty použiť e, aj hybridovú reakciu, hybridnú reakciu. E, keď e, myslíme na to, zdá sa to ako nie vážny projekt, ako len prvky istej odpovede reakcie, ktoré E, sa nezakladajú na žiadnej e, spoločnej účinnej koncepcii. Tiež predpokladám, že nebudeme mať e, spoločnú európsku armádu kvôli posledným výpovediam, ale myslím, že musíme sa snažiť o to, aby naše armády v Európe sa lepšie špecializovali a boli v stave spolu budovať práve túto hybridnú reakciu. A nakoniec len jedna krátka otázka, ak dovolíte, pán predseda, či dnes koncom maja vieme, aké e, rozpočtové vyhlásenia, ktoré sa týkajú práve našej bezpečnosti, môžeme e, určiť e, na obranu členských štátov v roku 2016. Ďakujem za vaše pripomienky, pane Zdrojevský. Ja myslím, že bude... Ďakujem, pán Zdrojevský, za tieto pripomienky. Myslím si, že ešte bude príležitosť, aby obaja páni zareagovali na vaše pripomienky. Teraz mi dovolte privítať ďalšieho hostia, ktorým je pán Kornáro Markus. Ehm, zastupuje tu generálne riaditeľstvo pre rozvojovú spoluprácu. Budeme teraz hovoriť o iniciatíve, ktorá je všetkým z nás dobre známa. Volá sa Train and Equip nie je to iniciatíva, ktorá by bola nová. Ja si totiž pamätám, že ešte pred mnohými rokmi naše jednotky ISEF používali túto metódu v Afganistane. Vtedy naši vojaci spolu s americkými trénovali vojakov afgánskej armády, ktorých, ktorým najprv, než ich e, naučili pochodovať, museli dať topánky, ktoré nemali. E, táto metóda je veľmi neúčinná, Ja potom budem mať otázku, vlastne, ktorú položím hneď teraz. E, kde sa končí toto darúvanie, čiže vybavovanie materiálneho charakteru, či sa končí poskytnutím obuvy alebo neprestrelných hviezd alebo, e, alebo poskytnutím zbraní? Eh, čo vlastne takáto pomoc obsahuje. Ale ja poprosím pánov, aby na túto otázku odpovedali až po ukončení diskusie až po, po, eh, potom, keď otvoríme diskusie. Najprv si vypočujeme vaše vystúpenia. Ako prvý pán Popovský. Eh, <laughs> ďakujem, práve som zistil, že ešte stále rozumiem po česky, pretože vyrastal som nedaleko, česk, nedaleko českých hraníc a zvykli sme pozerať českú televíziu. Ale ešte pánovi Zdrojevskému by som chcel odpovedať, pokiaľ ide o reakciu na hybridnú vojnu. Naozaj musí byť aj tá reakcia hybridná, to je pravda, a bude predložený plán, e, pokiaľ ide o strategickú e, reakciu na túto antipropagandu. A teraz by som chcel odpovedať na otázku pána Danžana týkajúcu sa financovania e, SBOP. Ak mám byť úprimný, tak toto je niečo, o čom hovorila vysoká predstaviteľka z členskými štátmi. E, my sme sa pokúsili e, prekročiť rámec e, Atena, ale predpokladám, že sa nám podarilo pri najmenšom udržať primeranú mieru financovania SBOP tá situácia je pomerne ustálená. Neočakávam však nejaké nové oznámenie v júni. Zrejme nám budú predložené niektoré číselné údaje súvisiace s existujúcimi pre prípravnými aktivitami. A teraz e, k iniciatíve, ktorá sa kedysi volala Train and Equip. V súčasnosti nás e, e, oznámenia Európskej komisie sa zmenila, volá sa to budovanie kapacít a rozvoj. Ehm, táto iniciatíva sa zakladá na komplexnom prístupe a na jednotnom cieli súčinnosti s dotknutými krajinami. Toto je koncept, ktorý chceme preloži, predložiť Európskej rade, pretože Európska rada sama požiadala, aby sme na tom začali pracovať e, tento dokument vychádza do veľkej miery z našich operatívnych skúseností. My vieme, kde sú nedostatky a dosť Dostali sme pomerne rozsiahle informácie a skúsenosti týkajúce sa eh, prípravy e, vojakov napríklad v Mali. Do konca roku by ich malo byť e, takto vycvičených 7 až 8 tisíc, ale toto má aj svoje veľké obmedzenia, najmä pokiaľ ide o poskytovanie výzbroje, ale tu nemám na mysli, dajme tomu zbranie, ale skôr vybavenie, základné vybavenie umožňujúce ich činnosť, ako je komunikácia, e, motorové vozidla a podobne. Musíme teda svoju politiku prispôsobiť tak, aby sme toho mohli robiť viac a aby sme dokázali čeliť aj právnym a administratívnym prekažkám, aby sme dokázali účinnejšie využívať SBOP aj ďalšie nástroje. E, týka sa to predovšetkým našej práce v Somálsku, v Mali a v našej činnosti e, v súvislosti s tzv. africkou e, bezpečnostnou a mierovou architektúrou. V E, je to e, postup, ktorý je zakotvený tak v zmluvách EÚ, e ale aj v dokumentoch OBSE. To sú dokumenty, z ktorých vychádzajú mnohé naše nástroje, predovšetkým Európsky rozvojový fond. A vyzýva sa aj k súdržnosti našich um, aktivít a k lepšiemu využívaniu existujúcich prostriedkov vrátane rozpočtových. Aké sú kategórie našej ďalšej činnosti? Poprvé, Musíme zlepšiť koordináciu v rámci EÚ eh, s členskými štátmi a zainteresovanými krajinami, predovšetkým v Afrike, ako aj z OSN. Ďalej je potrebné vypracovať rámec na zdokonalovanie aktivít, najmä pri budovaní kapacít a ďalej je potrebné vypracovať finančné a regulačné opatrenia eh, musíme skúmať eh, realizovateľnosť troch činnosti. Poprvé, e, prispôsobenie existujúcich nástrojov, ako je e, nástroj, e, ktorý už sa uplatňuje v Afrike niekoľko rokov, ale má svoje obmedzenia. Chceme tieto obmedzenia preskúmať a je to tzv. nástroj Africa Peace Facility, a tento musíme ďalej analyzovať. Ďalej je potrebné ehm, prepojiť jednotlivé nástroje, e, ktoré už existujú e, pre oblast bezpečnosti a kap- budovanie kapacít a ďalej je potrebné vytvoriť nový nástroj, ktorý by bol účelovo vymedzený. Takže narazili sme na isté obmedzenia. Ehm, bude sa konať ehm, hodnotenie viacročnej finančnej perspektívy v polovici obdobia a v tejto súvislosti budeme musieť tieto veci posúdiť dôkladnejšie Okrem toho, e, členské štáty musia e, prehodnotiť svoje vlastné možnosti prispievania k budovaniu kapacít, čo však presahuje priamu kontrolu či možnosť kontrolu kontroly zo strany komisie. Musíme teda začať konať, ale nie len pripravovať e, koncepty, ale priamo konať e, napríklad v Somálsku, v Mali a pri uplatňovaní africkej bezpečnostnej architektúry. Netýka sa to však iba Afriky, hoci Afrika je ťažiskom našich aktivít, ale v tom momente, ako preskúmame to, čo je možné urobiť pomocou našich nástrojov, tak musíme sa zamerať aj na budovanie kapacít inde, čo je veľmi dôležité pre naše členské štáty v tom, že sa e, geografická pôsobnosť tohto nástroja neobmedzuje. E, e, komisia v tomto smere pracuje veľmi úzko s viacerými ďalšími útvarmi. Táto súčinnosť nie je e, jednoduchá, pretože hovorí sa tu o principiálnych otázkach, o právnom základe a podobne, ale my sme svojim kolegom veľmi vďační za ich súčinnosť. Týka sa to Eh, aj eh, rozhodnutie, ktoré príjme Európska rada aj na základe eh, stretnutie ministrov obrany a zahraničných vecí a že výsledkom bude posilnenie podpory budovania kapacít. Toto je niečo, o čom sme hovorili aj v rámci prvého bodu v súvislosti so zvládaním migračných tokov. Ďakujem, pán Popovský. Nech sa páči, pán Kornáro. Ďakujem, pán predseda. E, áno, s radosťou nadviažem na vystúpenie Mačeja Popovského. E, je to vec, ktorá, ktorou sa obaja zaoberáme v posledných mesiacoch a Eh, ja by som chcel poukázať na hlavné predpoklady eh, našej činnosti. Je to to, že nie sú tieto procesy dostatočne dobre riadené a to všetko má eh, priamy dopad na otázky bezpečnosti. Aby sme pomohli partnerským krajinám a regionálnym organizáciám riešiť tieto výzvy, tak musí Európska únia poskytnúť účinnú a komplexnú podporu v tom, aby jednotliví partnery mohli budovať svoje vlastné kapacity na obranu svojej bezpečnosti. Ale to sa netýka iba e, bezpečnosti ako takej, ale aj budovania kapacít e, cieľom sociálneho a hospodárskeho rozvoja. 28. apríla boli prijaté závery, ktorých sa toto zdôrazňuje. V oznámení sa hovorí aj o existujúcich nedostatkoch v reakcii európskych krajín a navrhujú sa viaceré opatrenia na nápravu. O tých môžeme neskôr hovoriť podrobnejšie existuje zhruba 200 grantových línií v rámci súčasného rámca a, a Okrem toho sa rozvíja nový komplexný bezpečnostný a politický rámec, a monitorovanie, hodnotenie a posudzovanie rizika. To sú veci, e, na ktorých sa bude e, pracovať aj v budúcnosti. Maciej Popovský hovoril aj o praktickej realizovateľnosti. My máme e, snahu vybudovať veľmi vyvážený prístup, v rámci ktorého by nástroje EÚ boli v súlade s nástrojmi a praktikami členských štátov, aby bol ten výsledok lepší. Rada 18. mája prijala závery, ktoré už eh, vytvorili eh, isté ehm, podmienky, ale veríme, že na Junovej rade budú tieto možnosti ešte ďalej posilnené. Eh, chcel by som zdôrazniť, že bez rozvoja nemôže byť bezpečnosť, ale na druhej strane ani ehm, ale platí aj opak a preto chcem poďakovať eh, pánovi predsedovi za to, že eh, pomohol, vytvoril príležitosť na informovanie Európskeho parlamentu o tejto iniciatíve. Parlament by mohol takisto zohrať kľúčovú úlohu, hlavne pre budúcnosť a preto ďakujem za to, že ste ma pozvali na výbor CD a želáme si, aby aj výbor DV bol zapojený do tejto činnosti. Myslím si, že ja vzhľadom na to, že tu zastupujem aj DG eh, generálne riaditeľstvo pre rozvoj, by som mal túto otázku zdôrazniť. Teraz sa, eh, ja sa k vašej úvodnej otázke, pán predseda, vrátim neskôr, ale chcel by som teraz poukázať na dve veci. Poprvé, v oznámení sa jasne hovorí, eh, že Ehm, musíme, e, sa, musíme hovoriť alebo fungovať len v rámci stanového rámca a pokiaľ ide o, o existujúce e, rozhovory z OBSE, myslím si, že e, pokiaľ ide o Vojenské dodávky to sú veci, ktoré zrejme nebudú predmetom týchto diskusí, alebo nie sú predbežne, ale mali by sa do nich zapojiť. Uh, ale neskôr sa rád vyjadrím k vašim uh, otázkam. Ďakujem. Ďakujem, pán Kornaro. Týmto otváram diskusiu. Ďakujem, pán predseda som e, trocha sklamaný z toho, že nás tu je tak málo pretože diskutujeme o niečom, čo je podľa mňa veľmi dôležitou iniciatívou. Mali sme už o tom príležitosť diskutovať, ale e, existuje len veľmi málo konkrétnych a účinných záverov e, a veríme, že sa tak stane na Junovej rade. Myslím si, že tento program, ktorý sa volá Train and Equip, je e, veľmi významným krokom pre vytvorenie súdržnosti a zabezpečenie účinnosti našich aktivít v oblasti bezpečnosti a rozvoja. My už o tom hovoríme veľmi dlho a e, vy hovoríte, že tu chýbajú isté veci, že boli identifikované isté nedostatky. Napríklad povedali ste, že podkomisia sa vydala na viacero občianských, civilných aj vojenských eh, misií, ale zároveň, za každým sme dostávali ten istý komentár. Áno, musíme, neviem, radíme a tak ďalej, ale eh, hovorí sa, pokiaľ to všetko nie je podložené konkrétnym vybavením, zariadením, tak čo sa dá urobiť. My nehovoríme o útočných tankoch, my nehovoríme o bojových lietadlách, ale hovoríme o e, zariadeniach e, napríklad e, v, v africkom rohu alebo v Nigerii, my hovoríme niekedy, dajme tomu, o počítačoch aj v súvislosti s bečnosťou. Hovoríme o laboratóriách pre kriminalistických pracovníkov. A sú to veci, ktoré sú mimoriadne dôležité, ale ani nie sú veľmi drahé vzhľadom na sumy, ktoré vynakladáme inými smermi. Tá zásada je teda veľmi vítaná, iniciatíva si vyžaduje podporu a zasluhuje podporu, ale teraz samozrejme ten diabol je v detailoch, ale v úvodzovkách, pretože my hovoríme o dôležitých otázkach, predovšetkým rozpočte. Ja e, som chápal to, čo ste povedali pán Popovský, takže sa tu skúmajú viaceré možnosti a cesty. A ja, podľa mňa e, vytvorenie konkrétne vy, vyčleneného e, finančného nástroja by bolo ideálnym riešením, pretože e, tým sa dostávame k ďalším problémom, o ktorých ste obaja hovorili, a to je tá koherentnosť, súdržnosť, pretože netreba e, zabúdať na to, že v súčasnosti sa v Európe robí veľmi veľa vecí v tejto oblasti, ale vždy sú tu nejaké rôzne alebo odlišné cesty konflikty alebo dochádza k zmetku v mysliach našich partnerov kým sa máme skontaktovať, e, kto to má na starosti. Je to komisia, je to rada, je to, sú to členské štáty. Je to, je to zkrátka e, nejaký zmetok. Dúfam, že to pochopíte, ale v súčasnosti v africkom rohu sa uplatňujú prakticky všetky nástroje a my naozaj si môžeme povedať, keď sa na to pozeráme pozitívne, že áno, toto je ten komplexný prístup, ale keď sa na to pozrieme zblízka, tak e, nevieme, že kto čo riadi. Nevieme to ani my a nevedia to ani naši partnery v africkom rohu. Ale pokiaľ ide o európskych občanov, samozrejme, oni to všetko financujú. E, my môžeme hovoriť, že niečo robíme, že sme na to vynaložili prostriedky, ale je to zmetené. Čiže treba to racionalizovať, treba tu zvýšiť koherentnosť a koordináciu. Samozrejme, koordinácia je žiaduca, ale čo to znamená? Máme dve štruktúry, každá z nich robí niečo, ale potom sa vytvorí tretia, ktorá koordinuje tie dve. E, veľmi často sa to deje práve takýmto spôsobom. Možno, že to je trošku také karikatúrne znázornenie, ale my potrebujeme koherentnosť, účinnosť, E, vizibilitu a pokiaľ ide o takýto finančný nástroj, my už takýchto nástrojov máme veľa, ale ako som už povedal, ten systém je príliš e, byrokratický, nie je celkom jasné, kto čo riadi a e, verím, že vaše generálne riaditeľstvo do toho vniesie trocha svetla, lebo skutočne je nevyhnutné, aby sme sa venovali tejto veľmi dôležitej téme. Som rád, že Komisia zdieľa rovnaké e, konštatovania, pokiaľ ide o túto tému a dúfam, že parlament bude e, vtiahnutý do úvah komisie tak, aby sme e, čoskoro mohli e, vytvoriť účinný nástroj. Ďakujem, pán Donžan. Pani Sebajos má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s pánom Kunarovom úplne. Neexistuje žiadny rozvoj bez bezpečnosti a žiad e, na bezpečnosť bez rozvoja a je dôležité, aby my sme e, v oblasti bezpečnosti pracovali na reformách, aby sme tam prinašali e, dobrú vládu, aby sme sa zasadili o to, že tieto štáty budú môcť plniť svoj rozvoj, ale chceme e, tu mať rovnováhu, nechceme militarizáciu rozvoje pomoci a preto je dôležité, aby sme vojenský svet rozdelili od civilného. V tomto dokumente vidím, že mnoho vecí sa tu rozoberá. Aj sa tu hovorí o parlamentnej kontrole a dohľade, ako to má konkrétne vyzerať a všetko, čo sa týka otvorenosti, e, povedomí o zodpovednosti a dobrej vláde sa tu neuvádza. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby tu nastali zmeny. To je pri najmenšom eh, želanie naše. A chcem, aby sme oveľa viac eh, sa vyslovali k eh, vzdelávaniu a k finančnej pomoci a tiež výbave pre účely bezpečnosti v rozvojom svete. Tiež sa tu hovorilo o tom, že to všetko e, musí byť deckable. To je všetko e, dôležitá otázka. Musí to aj pasovať e, do zoznamu DAC v OECD. Mnohé štáty chcú mať viac tých vojenských prác a k tomu sú tieto rámce a um, pravidlá v rámci OECD a cieľ bol vždy 0,7 eh, z verejnej rozvojej pomoci jej podiel na hrubom domácom produkte, ale prirodzene by sme sa mali aj pokúšať zohľadniť ďalšie aspekty, ktoré teraz nie sú, nespadajú pod zoznam DAC. Ale to nesmie viesť k tomu, že verejná rozvoja pomoc eh, ďalej sa bude naplňať. Hovoríte o vašom dokumente, že e, ďalšie obmedzenia okrem právnych e, predpokladov umožňujú ešte zvýšiť e, verejnú rozvoju pomoci. Ja už som o tom hovoril a potrebujem viac ako to, čo je nakoniec napísané v zozname DAC. A potom v tom dokumente sa tiež hovorí o e, schopnosti e, čeliť svojim limitáciám. A e, mali, to je otázka zvýšiť alebo znižiť mieru pomoc pre Afriku a potom sa to navrhujú ďalšie veci. Chcel by som vedieť, že o čo tu vlastne nakoniec ide, či je to návrh teraz, alebo či sú to myšlienky do budúcnosti. Ďakujem. Ak dovolíte, a ja by som položil jednu otázku, ak dovolíte, ktorá sa týka iniciatívy Trade and Equip. Celú dobu tu hovoríme o Afrike. Je táto iniciatíva použiteľná aj na Ukrajine? Ja som bol nedávno na Donbase, stretol som sa tam s bojovníkmi dobrovoľníckého práporu Donbass a keď som hovoril o tých um, e, čizmách, tak tí chlapci bojujú proti tej európskej presile a agresii v sandáloch. Oni skrátka nemajú tú obuv a bojujú a tú hlavnú ťaž z toho odporu nesú tie um, prapory. To nie je ukrajinská armáda, to je len jeden z tých dvoch uh, dodierovala. Napríklad Mariupol bol zachránený dobrovoľníckými oddielmi. Je teda možné použiť túto iniciatívu napríklad na Ukrajine v tomto konflikte? Vidím, že asi už nebudú. Vidím, že už asi nemáme žiadne otázky, tak chcem poprosiť eh, pánov, aby sa sami rozhodli, že kto bude na ktorú odpovedať. Máte slova. Thank you, Mr. President. Uh, the um, first general reflection, I, I uh... Ďakujem najprv k parlamentným voľbám. E, ja to vidím ako e, celkový prístup k vláde. Nemôžeme e, vážne brať budovanie inštitúcií a vlády v Afrike inde bez toho, aby sme riešili občianské inštitúcie, lebo ináč by sme mali medzeru. Môžeme budovať cesty a služby a ďalšie veci, ale keď fungujúca policia a armáda, ktorá nie je skorumpovaná, a má dobrú roveň civilného dohľadu, tak to nie je udržateľné. To je teda východiskový predpoklad. A súhlasím, že to je e, veľká iniciatíva, je založená na dôkazoch, chceme ju brať vážne a vieme, kde sú obmedzenia. Takže dúfam, že budem môcť dosávať pokrok. Veľmi chcem zopakovať e, pripomienku Markosa o zapojení EU, pretože keď sa k tomu dostaneme, myslím, že to je zaujímavá alternatíva, že sme mali tomu venovaný nástroj a ten môžeme vytvoriť len na istom právnom základe, ktorý asi musí spolu rozhodnúť Európsky parlament. Takže vy musíte byť za to zahrnutí s vašimi kolegami z výboru DV aj na plenárke. ak to bude súčasť e, prehodnotenia alebo e, nového viacročného finančného rámca, tak úloha parlamentu bude ešte dôležitejšia. Ak sa pamätám správne, tak podný návrh e, Európskej komisie v roku 2005 alebo 2006, e, ktorý sa týka nástroja pre stabilitu, ktorý sa teraz volá nástroj prispievajúci k mieru a stability, zahrnul prvky v budovaní kapacity a môžeme použiť ten e, nástroj na isté veci, ale nie na všetky, ktoré by sme chceli. Takže aby som e, vás vyzval, aby ste nám pomohli, ak chceme to budovať spolu. Nechceme militarizovať e, ten svet, ale nemali by sme byť príliš ortodoxní k istým veciam. Um, sme v tom s ostatnými hráčmi aj OSN sleduje túto otázku a napríklad tá otázka tzv. dekability, takže definíciou, že čo môže byť považované za oficiálnu rozvoju pomoc a čo nie. A UNDP um, si objednal k tomu štúdiu, ktorá je veľmi výriečná a ich zámer nie je je zamerať sa na výsledky a nie e, na prostredníka, ktorý to naplní. Takže keď e, e, armáda dokáže robiť niečo, čo môžeme kvalifikovať ako rozvoj pomoc, ak to nie je nejaká veľká loha, tak je to možné. A je tam veľa vnímek. Ja to už riešim roky a my konáme so členmi DAC, európskymi aj mimo európskymi. Táto diskusia prebieha a DAC dúfajme, že Ehm, bude súhlasiť s aktualizovaným súborom pravidel. Ale tiež hovoríme s partnermi mimo EÚ, ktorí majú zaujímavé túto diskusiu, hlavne Kanada a Norsko. A usmernenia definície boli naformulované asi pred 10 rokmi, niektoré sú ehm, neaktuálne, napríklad v Demokratickej republike Kongo. Môžem povedať, že mali sme tam misiu CDP, ktorá riešila reformu vojenskej inštitúcie a jedna z hlavných úloh bola ustanoviť e, reťazec plade pre kongskú armádu a im sa to darilo. Väčšina e, vojakov mala bankový účet a peniaze boli prevádzané, ale toto nie je dekable. Je tam jasné pravidlo v e, predpisoch tak, že e, toto nemôže byť považované za rozvojú pomoc. Je to otázne a e, je tu mnoho vecí, ktoré môžeme analyzovať riade poriadku, takže e, je to vážna diskusia, ktorá to musí prejsť a e, sú to tri hlavné myšlienky návrhov a my ich budeme ďalej prebrať a môže to viesť k istým právnym návrhom alebo predefinovaniu, čo sa týka um, mierového nástroja pre Afriku a my to vnímame naliehavo. K zemepisnému rozsahu predmetu chcem povedať, že to nie je projekt výlučný pre Afriku. keď ten z eh, hlavných nástrojov je mm, mierový nástroj pre Afriku, sa to tak volá, tak nemôžeme to použiť inde, ale môžeme to robiť eh, iné nástroje v štátoch, ako je Ukrajina, Moldavská alebo Balkán a ide o to, aby sme to robili globálne alebo robili tam, kde sa potrebujeme angažovať. Uh, thank you. Uh... Ďakujem. Chcem zareagovať na pána Danžana. Ďakujem za to, že ste si prečítali ten dokument a že ste poukázali na to, že je to naozaj politický dokument a že naozaj reaguje na politickú úroveň. Uh, to je aj zámer oznámenia. Takto sme to vlastne chceli formulovať a môžem vás uistiť, že ja som sa neobával, že sa to stratí e, v nejakej byrokratiz- prebyrokratizovanej diskusii. Všetci si uvedomujú, že toto je téma, ktorá sa musí riešiť, ale najskôr na politickej úrovni. E, sú tam určité ambície európskych rozmerov. A potom samozrejme, ale máme tie e, nástroje, ktoré už existujú, tam máme možné opatrenia, ale musíme si objasniť aj právne základy. Ja dúfam, že rada v júni aj ďalšie e, stretnutia nám pomôžu toto si objasniť. Pokiaľ ide o politický kontext, e, ten je prepojený aj na to hodnotenia e, rizika, e, finančného, politického a iného rizika. To spomína ten dokument. Vy ste spomenuli e, Ukrajinu. Ja som bol riaditeľom pre útvar, ktorý sa zaoberal udalosťami na námestí Nebeského pokoja a hovorili sme o kap- budovaní kapacít, hovorilo, hovoril sa o tom, že, nás, že finančné prostriedky DEFKA, ktoré mali ísť na pomoc polícii v tejto krajine, išli na boj proti opozícii v skutočnosti. Ja som bol osamotený, vtedy bolo ťažké nájsť dôkazy, doka- a, a typ konfigurácie tohto projektu mi umožnili povedať, že to tak nie je. Alebo napríklad tu máme prípad Mali, e, dodávky, ktoré robilo Francúzsko, hovorilo sa tiež, že potom toto vybavenie používajú na bombardovanie teroristi. Áno, vždy je tu určité riziko, Vždy je to určité riziko. Časť z toho, čo Európska únia financuje, sa môže potom ocitnúť na tej zlej strane v úvodzovkách, v konflikte. Tieto veci majú určitý svoj cyklus a my si uvedomujeme, že e, celá táto naša reakcia si preto vyžaduje určité politické zarámovanie. Je potrebné si veci dať do kontextu. A ak chcete na pomoc diskusii o tomto kontexte, ako ste to vypovedali, chcel by som poprosiť, aby sa hovorilo nie iba o train a equip, ale aj o capacity building, hoci je to komplikovanejšie. Ale je o to, že materiál, ktorý sa dodáva, e, vybavenie, ktoré sa dodáva, musí byť v určitom kontexte ste zaramovaní v určitom kontexte národnej politiky, e, v inštitucionálnom kontexte. Je potrebné mať perspektívu, predstavu, v akej, v akej perspektíve pracujeme. No a my ako aktéry rozvoja, to je náš každodenný chlieb, musíme zabezpečovať priebežne, aby všetko, čo dávame, bolo dobre zasadené do tej štruktúry, e, ktorú máme s partnermi. My spolupracujeme teraz aj s Joint Security Sector Reform Strategy. V rámci tejto stratégie e, sa má robiť presne toto pri budovaní kapacít. Ja som pochopil presne, čo chcete povedať a, a naozaj vítam a podporujem váš prístup. Gabros, e, ja ďakujem za to, že ste zareagovali na tie pripomienky o rozvoji. Či akýkoľvek e, už bude výsledok na strane Európskej únie, e, aký už bude, akýkoľvek bude výsledok, nemalo by to ísť na úkor toho cieľa 0,7 Bolo by dobré si vyjasniť, aké užitočné veci robia vojenské operácie v tom širšom kontexte budovania, riadenia, budovania správy, governance building. Tretia pripomienka pre pána predsedu. V každom prípade akákoľvek reakcia bude musieť byť e, taká všeobecná, e, nemôžeme sa sústrediť iba na Afriku, musíme ísť ďalej aj na Blízky východ, Ukrajinu, Afganistan, musíme zapojiť takisto do, do toho riešenia. Najviditeľnejší nástroj je teraz prepojený v súčasnosti na Európsky rozvojový fond, ale povedali sme si jasne, že mm, sa musíme pozerať aj za hranice tohto. Ak by sme mohli e, maximalizovať využívanie rozvojového fondu v Afrike v súčasnosti, tak e, by sme to mali urobiť e, v rámci súčasných rámcov. Mali by sme zvýšiť tú dostupnosť v rámci súčasných rámcov. Ďakujem pani kolegovia, ďakujem za to, že ste nás navštívili počas tohto neskorého predpoludnia. Ešte dve krátke veci. Je niečo v bode rôzne na programe rokovania? Nevidím, že by niekto mal nejaké pripomienky. A ešte oznamujem, že ďalšie zasadnutia sa bude konať 16. júna od 3. do 18.30 a 17. júna do od 15. do 18.30. Obidve zasadnutia sa budú konať eh, v Bruseli. Lúčim sa s vami a končím dnešné zasadnutie.